pre Island. Islandské e, úrady chcú otvoriť všetky negociačné kapitoly a to čím skôr. Ďakujem pekne, pán Atkins. Ďakujem pekne, pani predsednička. V rade blahoželám spravodajcovi. A ak dovolíte, eh, chcem sa mu poďakovať aj za jeho líderstvo v rámci delegácie. Bol som jej členom, nebol som eh, predtým eh, na Islande, nevedel som presne, na čom sa mám pripraviť ale nakoniec to naozaj bolo veľmi fascinujúce miesto. Stretli sme sa aj s vynimočnými politikmi a preto Možno, že zareagujem na jeden alebo dva body. Nemám nejaké e, zásadné e, námietky voči správe, možno, že isté otienky. My sme sa stretli napríklad s ministrom pre rybolov a on bol veľmi neústupčivý e, Ehm, je to politik z 50. rokov, moc som sa s takýmito ľuďmi nestretol v demokratických e, krajinách. A on povedal, že Island sa stane členom EU iba cez jeho mŕtvolu. Takže áno, je tam istý rozkol e, a podľa nedávnych e, prieskumov e, sa zdá, že je to e, zhruba 50 na 50, že polovica za a polovica proti pristúpeniu. Predtým to bolo 75 až 80 proti. A jedna vec, ktorá ma zarazila e, počas formálnej večere, keď sme sa stretli s dvoma konzervatívnymi e, lídrami, konzervatívcami, tak oni e, dokonca ani nevedia, či sa chcú uchádzať o členstvo, už vôbec nehovoriť o samotnom členstve. A mňa zarazilo, e, zarazila táto nerozhodnosť. Musia si v tom urobiť jasno, pretože ak ani nevedia, či sa chcú uchádzať o, o členstvo, áno, formálne sa o to uchádzajú, ale my sme mali pocit, že nevedia, či sú za alebo proti a mali by mať referendum o tejto téme. E, ale zdá sa, že e, referendum by prešlo, teda prešlo, e, začalo sa rokovať, ale možno, že by mohli ešte urobiť referendum o konkrétnych podmienkach. Je tu teda istý zmetok a neviem presne, aké sú ich úmysly, ako povedal spravodajca hlavná vládnúca strana je úplne za a tá koaličná strana čomu už rozumieme aj u nás v Spojenom kráľovstve, bola e, dosť proti a keď sa o tom hlasovalo v parlamente, tak e, to prešlo iba jedným hlasom. A je jasné, že minoritná strana e, hlasovala e, s nevôľou za, bez presvedčenia. Takže naozaj veľký e, rozdiel e, vo vláde a potom e, e, sa zase niektorí poslanci vyjadrili, že majú záujem o euro. Neviem, či by to ešte stále platilo. Teda, že by mali skôr záujem o euro ako o EÚ. Ale samozrejme to možno nie je. Takže spravodajca má pravdu, teda keď hovoril o polnospodárstve a rybolove, ja mám pocit, že by to išlo v oblasti polnohospodárstva, ale myslím, že v rybolove, v oblasti rybolovu bude naozaj veľmi ťažké nájsť nejaký modus vivendi. To naozaj je alfa omega e, islandského hospodárstva, nehovorím o ich kultúre. A to, čo od nich teraz žiadame, jednoducho je nepriateľné, takže rokovať e, rokovanie e, bude naozaj rozhodujúce. A potom E, otázka mm, makrel, o tom hovoril kolega, to musíme vyriešiť. E, kolega zastupuje Škótsko, takže má e, veľmi jasno v tejto otázke. Pán predseda, všeobecne chcem povedať, že podporujem spravodajcu a ešte možno, že dva body, ktoré sú dôležité, o ktorých chcem hovoriť splácanie dlhu ktorý e, nadobudli pred dvoma rokmi, to už je na dobrej e, ceste. Ja myslím, že britská vláda už e, má skoro s, e, späť peniaze od Islandu. Vieme, aký záujem má tento parlament o, o oblasť Arktiku. A Island ako člen EÚ by naozaj mohol zohrať významnú úlohu čo sa týka vzťahu EÚ arktická oblasť a to je, myslím, že je to kľúčové, čo budeme musieť využiť v rámci rokovaní s Islandom, takže ešte raz blahoželám spravodajcovi, nevidím tu žiadne veľké e, e vecné e, problémy, takže veľa úspechov vám želám. Merci, Madame Sargentini. Ďakujem pekne, pani Sargentini. Ďakujem, u, ik was, uh... Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja som takisto bola so spravodajcom na Islande. Pre mňa takisto to bola prvá návšteva Islandu, kde som sa veľa naučila. Čo ma však najviac eh, <clears throat> zasiahlo, bolo to, že Európska únia, Európsky parlament, eh, ako aj Európska komisia sú vo všeobecnosti veľmi otvorení voči kandidátským krajinám. Vždy chceme uh, vyzvať eh, krajiny, aby vstúpili, ale tu <clears throat> to je trošku komplikovanejšie. Island eh, ako krajina bola veľmi silno zasiahnutá ekonomickou krízou a eh, chce sa stať členským štátom takého európskeho celku, ktorých no, štáty takisto trpia vážne ekonomickou krízou pre Island. To je eurozóna, mm, ktorá je teraz veľa menej atraktívna Eh, čo možno vysvetľuje z časti, prečo eh, islandské obyvateľstvo momentálne nevie, čo si má vlastne myslieť o vstupe do EÚ. Podľa mňa ak eh, odsek 9 tohto uznesenia by malo byť pozmenený, tak napríklad vyjadriť sa, že sme znepokojení, pokiaľ ide o situáciu na Islande, to je jedna vec, avšak zapracovať toto je trošku odlišné. My máme e, aj v Írsku e, niekoľko e, problémov. Máme vládu, ktorá ešte veľmi dobre nefunguje a nemám taký dojem, že by táto vláda zastavila tieto rokovania. Opozícia na Islande si žela, aby tieto rokovania boli zastavené ale nie vláda. Takže ja sa domnievam, že je potrebné hovoriť eh, s veľkým rešpektom voči eh, islandskej eh, vláde Di, Islandu, pretože naozaj sa snaží zosúľadiť záujmy občanov, ako aj tieto ašpirácie na vstup do EÚ. Ešte niekoľko detailných otázok. Je naozaj poľutovania hodné, že otázka makrel je doteraz nevyriešená. Mali by sme niečo urobiť pre Island, pokiaľ ide o trvalodržateľný rybolov, ale makrely nie sú jeho súčasťou. Je potrebné, aby írska vláda sa chovala lepšie na tejto úrovni a prestala uh, eh, uh, eh, vyprazňovať svoje vlastné rybolovné No, oblasti. Ďalej tu máme veľrybu a teda e, rybolov alebo lov veľryb. som prekvapená a šokovaná, keď my odprezentovali tieto otázky, eh, ktoré sa týkajú lovu veľryb počas diskusie posledný deň. A teraz eh, by som chcela byť pozitívnejšia a sa domnievam, že Európska únia v, v svojom hľadaní energii by sa mala veľmi zaujímať o Island, pokiaľ ide o jej uh, hydro elektrárne alebo vodné elektrárne a myslím si, že by sme mali naozaj pozitívne pristupovať Islandu. Ďakujem pekne. A teraz pán Sasoli už žiaľ Bohu nemohol tu byť prítomný. A ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja, ako som už povedala, e, ja zastupujem pani e, Sasoli, e, takže pokiaľ ide o návrh uznesenia pána Predu, je veľmi vyvážené a zapracovala všetky kritéria, pokiaľ ide o islandskú otázku. A pokiaľ ide o text uznesenie, my by sme ho pozitívne prijali a chcel by som tu zdôrazniť pokrok, ktorý bol zaznamenaný voči Islandu, teda zo strany Islandu, hlavne pokiaľ ide o posilnenie nezávislosti e, súdneho systému. Ďalší pozitívny bod pre otvorenie šiestich kapitol v rámci rokovania. Ja som eh, spomenul štyri rokovania, ktoré sa týkali vôle tejto krajiny eh, pokračovať v, na tejto ceste pre vstup do EÚ. Takže toto sú pozitívne aspekty, ale zostávajú ešte niekoľko, zostáva ešte niekoľko tieňov, ktoré planú nad niektorými kapitolami, hlavne pokiaľ ide o eh, predchádzajúcu fázu, hlavne pokiaľ ide o Eh, sídlo, ktoré by malo byť eh, vyjasnené, akú eh, úlohu by má zohrať vláda v, tejto, v tomto spore. Myslím, že sú tu ešte veľké rozkoly v rámci vlády, tak ako to bolo spomenuté už predtým, napríklad otázka rybolovu, ktorý ktorá momentálne je revidovaná a ktorá eh, by mala eh, najprv dosiahnuť eh, súhlas zo strany Islandu ako aj EÚ, aby všetci boli spokojní, pokiaľ ide o využívanie, trvalo udržateľné využívanie rybolovných zdrojov a ochranu pracovných miest. Ďalej, pokiaľ ide o lov ryb, toto už bolo spomenuté. Je to súčasť AKI, EU a toto by mal byť takisto predmetom rokovaní v rámci týchto e, otázok. Takže myslím si, že boli zaznamenané veľké pokreky, takže sú tu naozaj pozitívne kroky, ktoré boli naštartované a my samozrejme, tak ako e, zastupcovia SD, budeme naďalej pokračovať v v tomto otvorenom prístupe k niektorým rako- e, kapitolám. Budeme pracovať s našim spravodajcom a budeme sa snažiť odprezentovať niekoľko kapitolov, ktoré idú práve tým smerom, ktorý to bol spomenutý. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Gomez. Anna Gomes. Um, voudrais, uh, Chcela by som tu euh, pánovi Predovi povedať, ako mu euh, blahoželám k tejto euh, správe. Domnievam sa tiež, že je to veľký príspevok pre posilnenie EU, ak Island vstúpi. Ja som teda nebola súčasťou tých kolegov, ktoré sa odobrali na návštevu Islandu spolu s pánom eh, Predom, ale poznám túto krajinu a musím povedať, že neskutočne obdivujem túto krajinu, takisto i obyvateľov a domnievam sa, že buď ich eh, a hlavne ich eh, zakorenený nu demokraciu, ako aj ochranu ľudských práv, ktoré treba obdivovať, takisto aj skúsenosti ich bolestivé skúsenosti, ktoré už prekonali, pokiaľ ide o ekonomickú krízu, to všetko, čo sa odohralo v tejto krajine. Demokratická kontrola na e, ekonomickej úrovni, to sú veľmi dôležité tromfy pre EÚ. Tiež sa domnievam, tak ako to povedali aj iní kolegovia, že skúsenosti Islandu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, hlavne pokiaľ ide o vodné elektrárne. To bude tiež veľmi dôležitý tromf pre EÚ a prínos. Pokiaľ ide o úlohu v regióne, hlavne možnosti a výzvy, otázky modifikácie tých e, článkov sú dôležité. Moja krajina je hlavným ekonomickým partnerom Islandu kvôli treske, ktorú uh, lovíme. Myslím, že to bol pán komisár Danamaki, ktorý sa snaží revidovať celú našu filozofiu v oblasti rybolovu a to umožní nájsť riešenie, ktoré odstraní tie prirodzené obavy voči a zo strany Islandu. Takže ja by som chcela znovu povedať, ako podporujem závery, ktoré nám tu odprezentoval náš kolega Preda. Ďakujem pekne. Teraz pán Hartmund. Uh, thank you, thank you very much, madam. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcel povedať niekoľko vecí veľmi jasne. V prvom rade musím povedať, a zrejme e, došlo chybe k tlmočeniu, ale moja ctená kolegyňa e, zjavne povedala, že Island e, sa má čo učiť od EÚ, pokiaľ ide o udržateľný rybolov. Zrejme takto prešlo cez tlmočenie, ale musím povedať, že predstava, že niekto sa môže niečo naučiť od EÚ, v ktorej máme ehm, rybolovnú politiku e, v takom zmysle, že e, aj mŕtve ryby sa hádžu do e, vody, musím povedať, že v v rybárskej oblasti e, v Spojenom kráľovstve boli zničené doslova e, rybolovnou politikou EÚ. A musím povedať, že Sir Atkins e, mal naozaj E, veľmi negatívny postoj k rybolovnej politike Islandu a nazvali ju stalinistickou politikou, ale musím povedať, že e, ak e, vy by ste boli ministrom Islandu zodpovedným za rybolov, musíte si uvedomiť, že islandská ekonomika naozaj závisí o mnoho viac od rybolovu než iná, iné ekonomiky na svete a je, je trošku zvláštne, ak E, si myslíte, že v tomto smere Island e, by bol ochotný vstúpiť do EÚ a e, islandský minister si nezaslúžil prívlastok Stalinista len preto, lebo nesúhlasil s Atkinsom. Musím povedať, že Island má parlament vyše tisíc rokov a je naozaj zvláštne, ak niekto, kto je poslancom Európskeho parlamentu, ktorý má o mnoho kratšiu históriu, že spochybňuje to, čo sa deje v Islavskom parlamente. A teraz e, mi dovolte povedať niečo vážne. Rozšírenie EU. Island je kandidátskou krajinou. Skutočnosťou je, že bohaté krajiny, podobne ako Norsko a Švečiasko, nechcú vstúpiť do EÚ. A e, komparatívne chudobné krajiny ako Chorvátsko a Kosovo, a predpokladám, že aj Srbsko a Čierna hora, chcú vstúpiť do EÚ. Pokiaľ ide o Island, tak e, E, to je veľmi zaujímavý príklad, ktorý tento návrh podporuje. Island e, bola bohatá krajina. Keď Island bol bohatou krajinou, ako povedal Rowan Atkins, e, Island na Islande 80% ľudí bolo proti vstupu do EÚ a potom prišla finančná kríza a finančný kolaps v roku 2008, ktorý postihol Island o mnoho tvrdšie ako iné krajiny. A keď e, sa Islám začal vnímať ako chudobná krajina, tak ľudia zmenili svoj názor a um, došlo k pluralite názorov, pokiaľ ide vstup Islandu do EÚ. A teraz Island vzhľadom na zručnosti a schopnosti e, svojho národa a o, taktiež e, e, vzhľadom na to, že jeho rybolovný priemysel je takmer e, posvetný, e, dokázal sa povzbiechať a dokonca vracia prostriedky aj e, Spojenému kráľovstva, čo je dosť nezvyčajná predstava e, v kontexte EÚ. Mm, teraz, keď sa Islandu darí lepšie, počet ľudí, ktorí je za vstup do EÚ, klesol. Je to zhruba 50 na 50. A a mm, e, tak, ako bude rást prosperita Islandu, tým väčší počet Islandianov bude proti eh, vstupu do EÚ. A ja by som chcel povedať Islandianom, ak eh, eh, chcete vstúpiť do EÚ, nerobte tak, pretože stanete sa čistým prispievateľom, vaše stavy rýb budú zdecimované, ignorujte vašich politikov, nevstupujte do EÚ a určite ignorujte politikov, ktorí navštívajú vašu krajinu a ktorí nazývajú vás ich ministrov stalinistov. Dovolte niečo vyjasniť. Mm. Ďakujem pekne, pán Dartmut. Vidíte, že sme vás nechali sa vyjadriť, aj keď ste prekročili časový remec. Pani z Argentíny vám veľmi e, rýchlo odpovie. Ďakujem. Teraz budem hovoriť e, po anglicky, pretože e, zistila som, že keď hovorím po holandsky, tak sú ľudia trošku zmetení. Ja zastupujem zelených a ak niekto pochopil, že Island by sa mal naučiť od nás, pokiaľ ide o udržateľný rybolov, poprosím, uh, ja som povedala úplný, ale úplný opak. Ďakujem. Merci. Monsieur Vigenin. Pán Vigenin, nech sa páči. Thank you. I, I just wanted... Ďakujem. Ja trošku zmením štýl a dovolím si urobiť iba jednu poznámku. Veľmi často, keď hovoríme o rozširovaní, máme Eh, na mysli krajiny Západného Balkánu a niekedy máme tendenciu zabúdať, že Island je tiež krajinou, ktorá i už rokuje o vstupe do EÚ. My vynakladáme veľké vzťahy eh, v našich vzťahoch so Západným Balkánom. Eh, sme tam lepšie zastúpení, máme s nimi o mnoho lepší dialog aj na parlamentnej úrovni a toto vyvoláva dojem, u našich islandských kolegov, že ako keby sme o Island nemali záujem a ja už som raz povedal, že problémom Islandu je, že s ním nie je veľa problémov. A v reáli je potrebné nájsť spôsob, ako posilniť náš dialog, ako posilniť našu prítomnosť na Islande. A týka sa to aj politických skupín nášho parlamentu, ako zintenzívniť komunikáciu o tom, čo je to EÚ, prečo by Island mal vstúpiť do EÚ, ako by mohol, aký prospech by mohol mať zo vstupu do EÚ. Jednoducho musíme viesť tento dialog. Ale samozrejme v konečnom dôsledku sú to Islandiania, ktorí sa rozhodnú o tom, či vstúpia do EÚ alebo nie. Ale ten vzťah, o ktorom hovoril pán eh, Dartmut, eh, to znamená ak je krajina v problémoch a je chudobná, tak ste vstúpiť do EÚ a ak zbohatne, tak už nechce vstúpiť do EÚ, je podľa mňa zjednodušením konceptu rozširovania EÚ, pretože to naozaj nie je len o peniazoch. A to je potrebné eh, jasne povedať našim teda občanom Islandu už teraz. Je to vec solidarity, je to vec spoločných cieľov, spoločných záväzkov. A ak budeme prezentovať EÚ len ako úniu, ktorá redistribuje peniaze, samozrejme, ľudia budú mať o mnoho menší záujem o vstup do takejto únie. Takže je potrebné vysvetliť EÚ v celého komplexnosti a veci nezjedušovať Ďakujem pekne, teraz odovzdám slovo pánovi Predovi, spravodajcovi, aby na záver povedal pár slov. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja by som chcel najprv poďakovať všetkým kolegom za ich pripomienky. Veľmi stručne niekoľko bodov, ktoré tu boli spomenuté. Neboli tu konkrétne otázky, ktoré by mi boli adresované, ale pokiaľ ide o otázku, ktorá je spojená s oblasťou rybolovu, hlavne ministra pre rybolov. Ja som bol účastný na diskusii e, s mojimi britskými kolegami, pánom Dartmundom a tak ďalej. E, chcem vám povedať len ako referenciu údaje z nedávneho prieskumu medzi islandským obyvateľstvom, ktoré dokazujú, že dve tretiny Islandianov chcú, aby minister rybolovu práve opustil svoj post, pretože už e, nie je schopný naozaj riadiť toto portfólio. A tiež e, tu je e, možnosť Islande spojiť e, dve portfólia, ministerstvo priemyslu, cestovného ruchu a rybolovu, aby z toho urobili iný formát, hlavne vzhľadom na tieto rokovania s Európou. Ďalej, pokiaľ ide o príspevok pani Sargentini, ja sa domnievam, že je potrebné spomenúť toto rozdelenie v rámci vlády, tieto rôzne názory, je to reálne, oni sa verejne vyjadrujú a preto si myslím, že tá formulka, ktorú som e, použil, nebola príliš e, silná. Práve naopak je to e, veľmi zaujímavý politický príklad, hlavne keď chceme zohľadniť to, čo sa odohralo pri posledných rozšíreniach. Máme tu takúto vládu s rôznymi názormi. Pokiaľ ide o makrely, je to otázka, ktorá, ktorý sa týka práve e, rokovania medzi mm, Islandom, EÚ a Fajerskými ostrovmi. Myslím si, že toto je len súčasť prístupových rokovaní. Absolutne súhlasím e, s pani Sargentini a s ďalšími kolegami, ktorí povedali, že Island je naozaj zdrojom inšpirácie pre oblasť obnoviteľných zdrojov energie. Je to naozaj ohromujúce. Tu tiež sa môžeme strašne veľa ešte naučiť, keď si zoberieme príklad z tejto krajiny. Chcem poďakovať pána Panzeny a pani Gomeš za ich ďalšie pripomienky k Islandu. A na záver by som chcel poďakovať pánovi Vigeninovi, ktorý pripomenul fakt, že Island, aj keď nie je krajinou Západného Balkánu, je stále kandidátskou krajinou. Čiže je to špecifický prípad z tohto hľadiska, ale e, ja si nemyslím, že je to otázka, ktorá je spojená s chudobou alebo bohatstvom, práve pokiaľ ide aj o e, pripomienky pána Dafa, ktoré sa týkali podpory integrácie do EÚ a ja vám chcem povedať, že táto podpora bola oveľa väčšia pred eh, krízou, nie v, počas krízy. Ešte pred krízou tá podpora vstupu do EÚ bola najväčšia zo strany Islandu. A dôležitá otázka je tu, že hlavný argument, ktorý je používaný eh, prívržencami eh, vstupu je práve tá solidita alebo tá stabilita euromeny už nie je tým hlavným argumentom, takže to nie je z tohto hľadiska, nie sú to Islandiania, ktorí budú nastolovať dôveru v spoločnú menu. Takže vidíte, že tie veci sú trošku odlišné. Tá podpora bola oveľa väčšia pre vstup Islandu do EÚ ešte pred krízou. Počas krízy je pravda, že islandskí socialisti využili túto otázku, aby ju zapracovali na program parlamentných eh, diskusí, ale zníženie eh, dôvery v EÚ je skôr spojené s oslabením európskej meny. Vôbec to nie je spomenuté, eh, nie je to spojené s otázkou vzťahu chudoba bohatstvo, takže to je niekoľko upresnení, ktoré som chcel vykonať. Na konci januára budeme mať ďalšiu diskusiu, ale pani predsednička určite dá alebo urýchli e, toto rokovanie. Ďakujem pekne, pán Preda. Áno, ja som chcela pripomenúť tie lehoty. Dnes sme sa tomu venovali prvýkrát. 12. januára na obed je lehota pre prekladanie pozmeňujúcich návrhu 31. januára to budeme zvažovať. 6. februára budeme o tom hlasovať na e, v tomto výbore a v marci sa o tom bude hlasovať na plenárke. Chcem poďakovať pánovi Predovi za jeho prácu a teraz vám chcem navrhnúť, aby sme išli k nasledujúcemu bodu, bodu 6 programu schôdze účasť Maroka na programoch únie. Čiže je to návrh odporúčania, ktorý sa týka uzavretia protokolu asociačnej dohody eh, Euro-Stredozemskej eh, asociačnej dohody medzi EU a Marokom, ktoré umožnilo marockej vlády, aby sa účastnila na eh, európskych programoch. To je protokol, ktorý bol predložený na schválenie Európskeho parlamentu, sa týka všeobecných princípov účasti Maroka na programoch EÚ. Teraz odozdám slovo pani Nates, ktorá je spravodajkyňou pre túto e, záležitosť. Ďakujem pani, pani predsednička, drahí kolegovia, veľmi pekne ďakujem. Najprv by som chcela začať e, tým, že e, spomeniem pár logistických detailov, keď som sem prišla páni, ktorí eh, roznašali kávu, tak eh, boli vonku a odmietli mi doniesť kávu, takže som si musela ísť sama zobrať eh, kávu, takže možno, že by sme mohli trošku od nich vyžadovať viacej slušnosti. Nie je to síce až také dôležité, ale chcem vám to oznámiť. Teraz sa vráťme k tomuto legislatívnemu návrhu, pôvodnému návrhu zo strany komisie. Drahí kolegovia, dámy a páni, vrátane administrátorov rôznych skupín. A môžem vás poprosiť, aby ste sa zdržali týchto hlasných prejavov. Bolo by to veľmi príjemné. Možno, že by ste mohli diskutovať vonku. Teraz eh, v rámci teda európskej politiky súsedstva od postupné otvorenie niektorých eh, programov a niektorých eh, agentúr EÚ voči partnerským krajinám v rámci európskeho susedstva predstavuje jedné z hlavných opatrení, ktoré chcú šíriť reformné procesy, ako je modernizáciu a takisto prechod v eh, krajinách, eh, ktoré sú našimi susedmi. Toto je stratégia, ktorá bola spomenutá vo znamení komisie, ktoré sa týka všeobecného prístupu, ktorý datuje ešte z roku 2007, z oktobra, ktoré bolo schválené komisiou teda pardon, radou marci 2007 18. júna 2007 na základe toch, týchto záverov ráda eh, odovzdala túto smernicu eh, za účelom rokovania o rôznych rámcových dohodách eh, s rôznymi susedskými krajinami, vrátane Maroka. Tieto rámcové dohody sa týkajú všeobecného princípu našej účast, ich účasti na európskych programov. Dodatočný protokol tohto typu vyústil v septembri 2007 v uzavretie s Izraelom a bol takisto podpísaný v apríli 2008 a rokovania s Ukrajinou boli takisto uzavreté úspešne v júni 2007 sa rozhodlo, že sa začnú rokovania s Marokom. Tieto vyústili eh, v pozitívne zo strany komisie a preložili sme legislatívny návrh, ktorý pochádza zo 17. maja 2010, ktorý bol schválený po určitých modifikáciách radov v septembri a rada zverejnila legislatívny návrh 27. septembra minulého roku. Právnym základom je článok 217, ako aj 208 Lisabonskej zmluvy, eh, odsek 6, bod 1 a 8, eh, článok 8 eh, týka sa, tento protokol sa týka všeobecných princípov účasti Maroka na európskych programoch a konkrétnejšie programoch v oblastiach, ktoré boli dezignované ako prioritné tak zo strany Maroka, ako aj zo strany Európskej únie, napríklad eh, schopnosť inovácie, colné otázky, Cezar a Marko Polo. Protokol obsahuje eh, eh, typové klauzuly, ktoré sú aplikované na všetky susedné krajiny, ktoré sa účastnia susedskej politiky EÚ, s ktorými musí byť uzavretý takýto protokol. Detailne tu spomína spôsoby a špecifické podmienky, ktoré sú aplikovateľné pre účasť Maroka na každom európskom programe hlavne pokiaľ ide o finančný príspevok, ako aj e, procedúry, pokiaľ ide o vypracovanie správ, ako aj hodnotení, ktoré musia byť e, prikladné v rámci týchto doch, dohôd z EK, ktorý zastupuje EÚ e, v rámci týchto rokovaní s Marokom a takisto to ráta s tým, že bude provizorne aplikovaný tento protokol od podpisu tohto protokolu. Neviem, či je potrebné, aby som teraz menovala všetky hlavné ustanovenia tohto protokolu. Zásadné je to, že Maroko sa môže zúčastňovať na všetkých súčasných, ako aj budúcich európskych programoch EÚ a že Maroko bude finančne prispievať na všeobecný rozpočet EÚ ktorý, bude predstav, ktorý sa bude týkať tých špecifických programov, na ktorých sa bude účastniť a že zastupcovia Maroka sú poverení sa e, účastniť ako pozorovateľia v tých bodoch, ktorých sa ich týka na riadiacom výbore, ktorý má vykonávať dohľad a že ten, ten pôvodný návrh, ktorý bol predložený pre účastníkov Maroka bude predložený za tých istých podmienok a bude sa stanovovať aj eh, procedúry, ktoré eh, sú aplikovateľné pre, eh, tieto, pre tento protokol. Tie podmienky a špecifické opatrenia, ktoré sú aplikovateľné pre účasť Maroka na každom európskom programe, obzvlášť pokiaľ ide o finančný príspevok, ktorý treba vložiť, ako aj hodnotiace správy, to všetko je stanovené v rámci dohody medzi EK a marockými orgánmi, ako ktorý ako aj kontroly a finančné audity, ktoré musia byť realizované a ten protokol sa bude aplikovať eh, počas obdobia, počas ktorého táto dohoda EU eh, stredozemie bude, platné, bude platná. Eh, nebude to mať dopad na rozpočet EÚ, pretože Marokom bude musieť finančne prispievať na rozpočet EÚ za tých podmienok, že to bude proporčne vyrátané vzhľadom na ich účasť na týchto špecifických programov a bude musieť financovať, pre financovanie svojej účasti môže žiadať o, o pomoc v rámci európskych nástrojov susedstva, ktoré sú už v súčasnosti v platnosti. Čiže teraz ten návrh, ktorý som vám predložila, domnievala som sa, že je nevyhnutné, aby som tu zdôraznila to, že všetky otázky, ktoré sa týkajú základných e, slobod a ľudských práv, sú veľmi dôležitým prvkom, veľmi dôležitou súčasťou týchto vzťahov medzi EÚ a Marokom a že e, účasť Maroka na rôznych e, programoch má prispieť pre všetké má z toho byť prínosné pre celé obyvateľstvo, takisto aj pre regióny a Sahary. Myslím, že to bolo najväčšou obavou pre mojich kolegov, takisto aj pre mňa, takže ja som sa domnievala, že by bolo užitočné, aby som špecificky uviedla toto v tomto legislatívnom návrhu kde vám navrhujem, aby e, sme ho e, schválili aby sme schválili tento protokol medzi EÚ a Marokom. Ak dovolíte, ešte posledná osobná poznámka, pani predsedníčka, veľmi stručná. Chcem zdôrazniť, ja poznám veľmi dobre Maroko, je to krajina, e, kde častokrát e, som bola, kde chodím pravidelne a chcem dôrazniť, že nemôže byť penalizovaná táto krajina za, za to, že Eh, nezažila to, čo sme my eh, videli, že sa odohralo v Egypte, v eh, Libii, v Tunisku a v ďalších krajinách, pretože Maroko začalo svoj vlastný reformný proces už pred mnohými rokmi pod vplyvom rozhodnutí z jeho kráľa Mohameda VI. Takže je tu naozaj celý ten reformný proces. Spomenúte si na transparentnosť a rekon a to zmierenie po tých olovených rokoch, e, to v žiadnej inej krajine v tomto regióne e, e, niečo takéto sa neodohralo. Tento kráľ musel dvakrát vystúpiť, bol prijatý zákon o ženských právach a potom eh, viaceré eh, zákonné normy eh, v rámci zrovnoprávnenia žien a mužov. Bolo to reformované naozaj. Tento návrh reformy ústavy bol predložený referendu, kde bola veľmi vysoká účasť Eh, samozrejme, že sú tu ešte určité nedostatky, určité slabé body, ale je to krajina, ktorá je na ceste reformy a bolo by veľkou škodou, že pretože tieto reformy sa odhrávajú takým eh, kľudnejším spôsobom ako v iných krajinách, aby sme stratili zo zreteľa to, že sa už zrealizovali a že Maroko predstavuje kľúčovú krajinu na druhom brehu Stredozemného mora, takisto aj Atlantického oceána. A ja chcem vám poďakovať za vašu pozornosť. Ďakujem pekne. Eh, pani Nec a teraz pán Ponzeri za SED, za socialistov sa vyjadri. Dve minúty, poprosím, viac nie. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja tu eh, zastupujem eh, pána kolegu, ktorý bol spravodajcom za socialistov. A ten protokol, pokiaľ ide o asociačnú dohodu medzi Marokom a Európska únia, ktorú e, podporujem a ktorú predložil Európsky parlament, poskytuje Maroku možnosť e, účastniť sa na e, práce európskej agendy, na európskych programoch za podmienok, ktoré sú jasne stanovené pre túto účasť. Maroko sa vyjadrilo, že by sa chcelo zúčastniť na niektorých týchto programoch, pokiaľ ide o konkurenciaschopnosť a inovácie, takisto, ktoré sa týkajú colných otázok, e, Marko Polo a ďalších. Tento protokol predstavuje akýsi test podpory, ako aj e, podporu toho, aby Maroko pokračovalo v týchto veľkých eh, snahách a úsiliach na reformnej ceste. Myslím si, že absolútne súhlasí s tými našimi cieľmi eh, eh, európskej politiky susedstva, ktorá bola schválená na plenárke minulý týždeň a ktorá by chcela zvýšiť podporu v týchto krajinách, ktoré sa vyberú reformnou cestou. Správa predstavuje konkrétny výsledok na Eh, základe toho štatútu, ktorý bol spomenutý, eh, mm, schválený pre Maroko v roku 2010 v rámci vnútornej kapitoly, takisto aj eh, pretlapil vôľu obidvoch zúčastnených krajín, aby prehlbili svoje strategické partnerstvo. Vzhľadom na to názor spravodaj Kíny a takisto aj spravod na, na, nás ako socialistov je veľmi pozitívne, takže pozitívne hľadíme na tento protokol, ako aj schválenie záverov ohľadom tohto protokolu medzi Marokom a EÚ. Ďakujem pekne, pán Preda, za EPP. Veľmi pekne ďakujem, pani predsednička. Blahoželám k tejto správe. Chcem potom povedať, že z hľadiska strany EPP úplne súhlasíme so závermi rady, teda schváliť protokol o účasti Maroka na programoch EÚ. Tak ako pani Nejc a ja chcem zdôrazniť to, že vďaka tomuto protokolu sa bude môcť Maroko zúčastňovať na realizácii európskych programov. Maroko bude teda eh, partnerom s rovnakým postavením pre EÚ, bude sa môcť zúčastňovať na tých programoch, ktoré ho budú zaujímať a bude, budú sa uplatňovať e, tie isté pravidlá aj na e, iniciatívne programy e, Maroka. Maroko e, má e, pokročilé postavenie vo vzťahoch s EÚ, vzhľadom na politické zmeny, ktoré sa práve dejú v krajine musím povedať, že ide o eh, to jasne dať Maroku najavo, že ich podporujeme a my dnes po zamietnutí protokole o eh, rybolove eh, vlastne diskutujeme o tejto téme a preto ja chcem opäť e, apelovať, aby sme podporili tento protokol. E, to budú Maročania vnímať ako pozitívny signál, e, ako podpora ich politických reforiem. A ešte chcem upozorniť na jeden preklep v závere odôvodnenia. Uvádza sa tam 25. december je to 25. november 2011. Vianoce sa určite blížia, ale nič to nemení na tom, že je to 25. november. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Preda. Pani Munis teraz. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja súhlasím absolútne s tým návrhom, ktorý tu predložila pani Nejc. Vo, v jej odporúčaniach e, sa domnievam, že je potrebné uznať e, ten posilnený e, štatút Maroka a takisto aj štatút strategického partnera EÚ. Je dôležité, aby EÚ podporila tieto ašpirácie tak marockého obyvateľstva, ako aj marockých orgánov, ktoré sa zaviazali nastoliť reformy eh, a vybrať sa touto demokratickou cestou. A myslím si, že európska politika susedstva sa konkretizuje, pretavuje takto účinným spôsobom do niečoho reálneho a je potrebné zabezpečiť to, aby tieto krajiny mohli sa účastniť na európskych programoch za tých podmienok, ktoré boli vyšpecifikované a chcem eh, zdôrazniť, že absolútne súhlasím s odôvodneným stanoviskom pani Nejc v oceku, ktorý samotná spomenula ohľadom tých potreb, aby e, marocká krajina aby Maroko malo túto podporu a mohlo sa zúčastniť marocké obyvateľstvo na týchto programoch vo všetkých regiónoch Maroka, takisto aj v oblasti Sahary, pretože inak by sme nezabezpečili, aby medzinárodné právo bolo prínosné pre všetku pre celé marocké obyvateľstvo, obzvlášť pre to obyvateľstvo, ktoré má e, horšie podmienky a teda je potrebné, aby Maroko zabezpečilo to, aby všetky vrstvy obyvateľstva, takisto všetky regióny, obyvateľstvo všetkých regiónov malo prínos z tohto, z tejto politiky. Ďakujem pekne, pani Gomez. Chcel by som poblahoželať pani Nejc za jej správu a takisto poďakovať za vysvetlenia, ktoré e, podala, pokiaľ ide o závery tejto správy. Myslím si, že je potrebné uznať dôležitosť reformného procesu, ktorý prebieha v Maroku a takisto je potrebné uznať a uvedomiť si, že Maroko si zaslúži status strategického partnera. Ja som bola medzi tými, ktorí minulý týždeň hlasovali za pozastavenie dohody o rybolove s Marokom. Nie preto, že by sme boli proti tejto dohode ako také, ale práve preto, aby sme posunuli proces rokovaní dopredu a je potrebné samozrejme brať ohľad aj na medzinárodné, medzinárodnoprávne aspekty. A ja preto plne súhlasím s odporúčaniami, ktoré sú uvedené v dôvodovej správy, v správe od pani Nates. Jednoducho tieto veci nie je možné zamiesť len tak. Pod koberec Európska únia sa niekoľkokrát pokúšala eh, tieto veci zamiesť pod eh, koberec, ale to nie je eh, v záujme ani Maroka, ani EÚ. Maroko má problém, ktorý musí riešiť a ten problém sa volá Západná Sahara. Sahara. A toto nie je len otázka marockej bezpečnosti, ale aj našej bezpečnosti. V tejto oblasti pôsobia aktívne teroristické skupiny a jednoducho my nemôžeme považovať západnú Sahava, Saharu za nerelevantnú lokalitu. Je to miesto, kde sa robí nábor členov teroristických organizácií a preto plne súhlasím so závermi pani Nejcovej. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Vegel. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička, chcel by som podporiť pani spravodajkyňu a jej vyvážený prístup, pokiaľ ide o naše záujmy a pokiaľ ide o rozvoj dobrých vzťahov s Marokom. Toto je niečo, čo bez pochyby podporujem, ale ako povedala kolegyňa Gomezová, ja by som tiež rád poukázal na problém, ktorý má Maroko v západosaharskej oblasti. Nemyslím si, že Maroko reagovalo veľmi múdro tým, že vyhlásilo e, rybolovnú vojnu voči EÚ okamžite po hlasovaní v Európskom parlamente minulý týždeň. Samozrejme, my sme mali svoje dobré dôvody, prečo sme hlasovali tak, ako sme hlasovali a Marko by malo chápať naše eh, hlasovanie ako posolstvo vyslané demokraticky zvoleným parlamentom a ako snahu tohto parlamentu o riešenie týchto problémov. Ja som nedávno navštívil západo-saharskú oblasť a uvedomil som si, že obyvateľstvo západnej Sahary, ktoré žije v táboroch, nemá žiaden prospech z, zo spolupráce medzi EÚ a Marokom. Myslím si, že je potrebné nájsť riešenie v intenciách toho, čo definovali Spojené národy, teda cez referendum a samozrejme v spolupráci s um, marockou vládou. Um, boli urobené voličské zoznamy pre referendum, to znamená, uh, uh, sú registrovaní občania, ktorí môžu hlasovať a už potom je to len otázka politickej vôle vo vnútri Maroka, aby sa stalo to, k čomu Maroko vyzývajú medzinárodné inštitúcie, aby teda došlo k tomuto referendu. Ďakujem. Pán Arlaki. Thank you. I associate... Ďakujem. Ja súhlasím s kolegami tom, že je potrebné zdôrazňovať pozitívne aspekty tejto dohody. A chcel by som počiarknúť dve veci. Poprvé, je potrebné, aby sme podporili Maroko v jeho snahách o reformu a demokracie, demokraciu, ale zároveň nemôžeme považovať tento proces za zaručený Doposiaľ sme síce videli záujem o reformy, ale v realite sa toho stalo naozaj veľmi málo. Ústavno, ústavná reforma je veľmi slabá, veľmi neviditeľná. A, a ťažko hovoriť o demokratickom štáte. Druhý bod sa týka otázky západnej Sahary a podľa mňa tomto dokumente sa tejto otázke venuje zaslúžená pozornosť. My by sme chceli, aby marocká politika bola na prospech obyvateľov západnej Sahary. A je potrebné akcentovať, že západná Sahara nepatrí Maroku a akákoľvek eh, dohoda ktorá by mala za účel uznať medzinárodný status západnej Sahary by nebola korektná podľa pravidel medzinárodného práva a je, bola by proti princípom EÚ. To znamená, v zásade súhlasím so všetkým, ale bol by som spokojnejší, keby boli tieto princípy a tieto body jasnejšie v tejto správe vyjadrené. Ďakujem. A teraz dávame slovo pani Nec. Ďakujem pekne. Pani predsednička, dúfam, že mi kolegovia odpustia, ak teraz a dnes nebudem zachádzať do podrobností ohľadne západnej Sahary. Ja som túto oblasť spomenula, pretože je tu dosť veľké napätie a to hovorím veľmi diplomaticky a musí to ešte ostať e, s otáznikom. Mám na to svoj názor, ale ten sem nepatrí. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom, ktorí povedali, že e, oni a ich e, politická skupina sa bude pridržať toho, čo ja navrhujem, teda, že budú súhlasiť s touto dohodou, ktorá je veľmi dôležitá. A jeden bod, o ktorom by som ešte rada hovorila, hovoril o tom aj pán Harláky, návrhy obsiahnuté v ústavnej e, reforme v Maroku. E, pre e, ústavné demokracie myslím, že je veľmi háklivé kritizovať iné ústavné demokracie. Ja myslím, že navrhované ústavné reformy v Maroku obsahujú dosť dôležité E, prvky samozrejme musia byť overené v praxi. Uvediem iba jeden príklad, možno, že to uniklo e, kolegom, ktorí nevedia, aká je politická realita v Maroku. Odteraz e, je nemožné zmeniť politickú skupinu v priebehu volebného obdobia. Kto sleduje vývoj marockých politických strán, vie, že niekedy sa zjavia zázračne strany tesne pred voľbami a potom e, splynú s inými skupinami. Takže e, určite chápete, aké je to významné, pretože jednotlivé politické skupiny budú e, musieť naozaj sa lepšie starať o svojich voličov ako doteraz. Ale to dôležité je tá ten pluralizmus politických strán. Je tu história vedú interný e, dialog, je tu koaličná vláda. Áno, už e, končím. Takže myslím, že je to skôr príklad pre ďalšie krajiny v danom regióne. Ale aj tak ďakujem všetkým kolegom, ktorí sa vyjadrili. Lehota na predkladanie návrhov je 10. január na obed. Vážení kolegovia, navrhujem, aby sme išli ďalej. Bod 6 nášho programu ide o uznesenie Európskeho parlamentu o európskom integračnom procese bývalej Juhoslovenskej republiky Macedónsko. Ide o prvú diskusiu a okamžite dávam slovo spravodajcovi pánovi Hovitovi. Ďakujem, pani predsednička. Želám všetkým príjemné dopoludnie. Som si vedomý, že toto je poprvýkrát, čo mám tú čest prezentovať tomuto výboru správu o bývalej federálnej republike Jugoslovanskej republike Macedónsko. Ako spravodajca chcel by som poďakovať všetkým kolegom z tohto parlamentu a z tohto výboru vrátane všetkých tieňových spravodajcov, s ktorým som sa stretol. A myslím si, že pracovná atmosféra bola hneď od začiatku veľmi dobrá a teším sa na pokračovanie tejto spolupráce nad touto správou. Chcel by som taktiež poďakovať za privítanie, ktoré sa mi dostalo, kedy som bol ustanovený za spravodajcu v júni. Mal som možnosť túto krajinu navštíviť pri piatich príležitostiach. E, bol som tam takisto aj e, počas eh, nedávnych víkendových volieb. Ja som bol takisto rečníkom eh, na konferencii eh, pri desiatom výročí uzatvorenia rámcovej dohody. Takisto som bol účastný konferencie v Skopie, kde sa zúčastnili všetci ministri zo západných, z krajiny západného Balkánu a takisto ďalšieho podujatia, ktoré sa zameriavalo na boj proti rasizmu. Um, toto stretnutie bolo naozaj veľmi užitočné a bol som veľmi hrdý, že som sa mohol zúčastniť veľmi aktívne na ostatnom zasadnutí spoločného parlamentného výboru medzi firmom a týmto parlamentom. Myslím si, že E, proces rozširovania EÚ je politickým procesom a dnes dopoludňa sme o tom už hovorili, ale niekedy máme tendenciu zabúdať na krajinu, na ľudí v tejto krajine, na históriu a kultúru tejto krajiny. A musím povedať, že ma naozaj naplňalo to, že som mohol hĺbšie spoznať spoločnosť tejto krajiny, e, ľudí, ich ašpirácie a som presvedčený, že aj toto by sme mali mať na mysli, keď budeme ďalej diskutovať v parlamente o tejto správe. Ako spravodajca som sa snažil vychádzať z minulých správ a takisto som sa inšpiroval minulými uzneseniami tohto parlamentu. Všetci ktorí ma poznáte, viete, že ja vždy mám svoj osobitný prístup a keďže e, som bol poctený tým, že som bol ustanovený za spravodajcu pre túto správu, tak som sa snažil zanechať svoju vlastnú stopu v tejto správe. Taký ten osobný nádych. Pokiaľ ide o samotný text. V odseku 1 v prvej vete je uvedené jasne, že chceme, aby rokovania začali, chceme, aby bol stanovený dátum týchto rokovaní a aby sa tak stalo bez odkladov. Toto je stanovisko tohto parlamentu a je potrebné, aby sme vyslali toto posolstvo. To znamená, to je bod 1, hneď prvá veta, kde toto posolstvo veľmi jasne vysielame. Ďalej v texte hovorím o rozličných možnostiach, bez toho, aby sme prejudikovali existujúce odporúčanie a samozrejme ja som sa zaoberal rozličnými alternatívami vrátane možnosti predskríningového procesu. Takisto som sa zaoberal e, ďalšou možnosťou, ktorý podľa ktoré by sa mal stanoviť termín pre vyrokovanie bilaterálnych otázok. Ja som tu opäť e, uviedol možnosť prechodu k druhej fáze stabilizačného a prístupového procesu ako hovorím, toto sú alternatívy bez toho, aby tým bol prejudikovaný začiatok eh, týchto prístupových rokovaní. Je potrebné dať im dynamiku. Takisto tu konštatujem, že status quo nie je alternatívou. Opakujem tu e, slova Európskej komisie, ktorá, ktoré zazneli na adresu eh, tejto krajiny. Takisto tu citujem pozitívne odporúčania a zároveň hovorím, že my v Európskej únii nie je možné e, brať európsku perspektívu ktorékoľvek e, prístupové alebo kandidátske krajiny za zaručenú. A takisto je tu časť, ktorá sa venuje hospodárskému rastu a makroekonomickej stabilite. A myslím si, že toto je oblasť, e, za ktorú si e, táto krajina zaslúži pochvalu. Samozrejme, e, vyjadrujem sa aj kriticky, pokiaľ ide o niektoré reformné procesy, ale táto moja kritika, myslím si, je, je, je presná, a konkrétna, tak aby tí, ktorí si budú čítať tieto odstavce, videli, čo očakávame od bývalej Juhoslovanskej republiky, Macedónsko a takisto tam uvádzame e, rozličné odporúčania a všetko to, čo je potrebné, aby bol prístupový proces úspešný. Hovorím, že tieto reformy nie sú e, pre politikov a politických aktérov, ale predovšetkým pre občanov tejto krajiny. A ja keď som túto krajinu navštevoval, tak som sa nestretával len s politikmi, ale aj s občanmi, s ľuďmi, a preto v tejto správe vyzývam politikov, aby e, výrazne zvýšili zapájanie aktérov občianskej spoločnosti. A takisto, ja viem, že toto by sme nemali v takejto politickej správe uh, hovoriť, ale je potrebné poblahoželať uh, Piromu za úspech uh, v, v, uh, v majstrovstvách Európy v basketbale a toto je jedno z podujatí, ktoré dokáže stavať mosty, ktoré dokáže odstraňovať prekážky. Veľmi jasne to hovorím, že liberalizácia vízového stychu je kľúčová v našich vzťahoch a že my v tomto parlamente sa o ňu zasadíme. Tá hlavná vec. Nepokúšam sa byť akýmsi mediátorom. My máme mediátora na pôde Spojených e, národov. Ja tu E, samozrejme, nechcem preháňať očakávania. Ja ako spravodajca, mojou úlohou nie je snažiť sa riešiť problémy. Ak by som sa o to snažil, tak by som učinil viacej škody, urobil viacej škody ako dobra. Ja sa snažím v tejto správe konzistentne aplikovať konštruktívny tlak na e, všetky strany vrátane Atén, tak aby sme dospeli k dobrej dohode, k spravodlivej dohode. Myslím si, že toto je asi tá najlepšia pozícia, ktorú môžem ako spravorajca zaujať. Ako som povedal, inšpiroval som sa aj predchádzajúcimi uzneseniami, um, ktoré sa týkajú procesu rozširovania dôležitosti zachovať a rozvíjať dobré susedské vzťahy. Hovorím tu o tom, aby komisia uplatnila arbitrážny mechanizmus pre bilaterálne e, spory nielen v tomto konkrétnom prípade, ale aj v ďalších prípadoch, ktoré sa týkajú iných prístupujúcich krajín alebo kandidátskych krajín do EÚ. Ja to konštatujem, že by bolo želateľné dospieť k e, dohode ešte predtým, ako e, Medzinárodný súdny dvor vydal svoje rozhodnutie. Ja toto rozhodnutie konštatujem v tejto správe a e, vyzývam zodpovedných, aby sa vyjadrili k, k tomuto rozhodnutiu Medzinárodného súdneho dvora Takisto hovorím o tom, že Európska únia eh, by eh, nemala eh, sa snažiť riešiť priamo tento problém, ale ako náhle bude tento problém spravodlivo vyriešený, je potrebné ho veľmi dobre komunikovať občanom tejto krajiny a je potrebné, aby sa tak uskutočnilo cez referendum. A po tretie, ak sa krajine podarí uskutočniť ďalšie reformy, paušálne, som presvedčený, že to samo o sebe zlepší atmosféru, v ktorej je možné tento konkrétny problém riešiť. A po štvrté, používam tu výraz Macedonsky. Je to v bode 8. Použil som to raz a veľmi jasne. E, pozícia Európskej komisie pola, používať e, toto adjektívum a naša prax v parlamente bola taká istá, ale tento rok sa, e, ako zrejme viete, e, pokiaľ ide o nepoužívanie slova macedónsky vo vzťahu k jazyku, kultúre a identite, e, bolo veľmi negatívne vnímané, keď bola napríklad zverejnená správa komisie o pokroku. Je to samozrejme plne konzistentné s rozhodnutím Medzinárodného súdneho dvora. Ja som výraz macedonský nedal do textu, aby som e, provokoval akýmkoľvek spôsobom, ale uvedol som ho tam preto, aby sme ukázali, že naslúchame reakciám a názorom tejto krajiny. A takisto e, sme o tom hovorili na zasadnutí spoločného parlamentného výboru a ak e, budú oni schopní dospieť k dohode konsenzom, tak ja e, budem schopný obhájiť e, takto formulovaný text a ja plním tento slub, ktorý som im dal. Myslím si, že to, čo predkladám, je trošku oslabenejšia verzia toho, čo bolo dohodnuté na spoločnom parlamentom výbore. Oni trvali na slove expect, očakávať od Európskej komisie. My používame výraz invite, to znamená vyzývať Európsku komisiu. Takže e, toľko e, moja úvodná prezentácia. Ja budem veľmi pozorne e, naslúchať vám, ctení kolegovia, a budem sa snažiť reagovať na vaše otázky. Ale chcem vám uviesť, kolegovia, že status quo naozaj nie je alternatívou. Ja som veľmi potešený pokrokom, ku ktorému došlo Eh, vo vzťahu eh, aj s Čiernou horou, aj eh, so Srbskom. Očakávam, že Chorvátsko sa stane najskorším členom EÚ. Ja som spravodajca pre Macedónsko a ja vás chcem ubezpečiť, že ak táto krajina bude zabudnutá, ak bude odsunutá na vedlejšiu kolaj, tak tu budú veľmi vážne dôsledky pre bezpečnosť tejto krajiny a ďalšie e, oblasti, to znamená, ak e, nastane tá chvíľa e, v marci budúceho roku, ja by som vás chcel poprosiť, aby ste veľmi jasne uznesením tohto parlamentu vyzvali komisiu, aby začala a stanovila dátum e, rokovaní o vstupe. Ďakujem pekne, pán Hovit. Šiesti rečníci sa prihlásili a potom máme hlasovať, teda siedmi dokonca. Pán Kovačev ako prvý. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja sa chcem poďakovať spravodajcovi za jeho návrh uznesenia. On uvádza všetky pokroky, ktoré dosiahlo Macedónsko my často oddelujeme bilaterálne vzťahy od európskej integrácie, ale to nie je možné. Ja si myslím, že iba e, cesta európskej integrácie umožní vyriešiť e, problémy z minulosti. V, našom uznes- v našich uzneseniach sme vždy e, navrhovali e, budovanie dôvery s susedskými krajinami. A ja myslím, že to by bolo dobré aj v prípade Macedónska. Žiaľ, e, fakty hovoria o opaku. E, žiaden takýto návrh zo strany Európskeho parlamentu neexistuje, nie žiaden návrh E, čo sa týka niektorých spoločných štátnych sviatkov Bulharska a Macedónska a tak ďalej a tak ďalej. E, sú aj e, učebnice dejín, v ktorých sa vlastne negatívne buduje identita Macedónska. Oni hovoria, že my sme Macedónčania, pretože nie sme Bulhári to e, e, naozaj je záležitosťou štátu, ale my nemôžeme toto tolerovať. Nemôžeme sa iba prizerať. Nemáme nič proti tomu, aby sa nazývali Macedončanmi, ale treba pamätať na spoločné dejiny a tie treba rešpektovať. To isté platí aj pre e, prejavy nenávisti zo strany, ktoré vyplývajú z e, bývalej juhoslovančiny. Ja myslím, že by Macedónci mali e, spraviť krok vzad a pozrieť sa s odstupom na svoje dejiny a pozerať sa spoločne e, na európsku budúcnosť. Ďakujem pekne, pán Vigenin, prosím, nedlhšie ako minútu a pol. Ďakujem pekne, pani predsednička. Stručne v prvom rade blahoželám pánovi Hovitovi za odvedenú prácu pri tejto správe. E, on sa musel vrhnúť do tejto témy po tých udalostiach, ale e, e, oboznámil sa s Macedónskom, s tou situáciou a so všetkým, čo súvisí so vzťahmi EÚ-Macedónsko. Ja poviem iba následovné tak ako povedal spravodajca, musíme sa e, vlastne pohnúť ďalej. E, situácia v krajine sa zhoršuje z viacerých dôvodov, ale jeden z dôvodov je to, že sa nemôžu začať e, rokovania, teda že cesta do EÚ je zablokovaná už tretí rok po sebe. Komisia e, odporúča, aby rada začala vyjednávanie, ale to nie je možné. Takže musíme zohľadniť e, samozrejme aj citlivosť tejto otázky e, z greckého uhla pohľadu, ale musíme myslieť aj na ťažkosti e, Macedónska v súčasnosti. My nie sme tou inštitúciou, ktorá môže vyjednávať alebo eh, hľadať riešenia. Je to eh, v rukách dvoch eh, vlád predovšetkým, ale to neznamená, že nemôžeme prísť istými podnetmi, čo sa týka budúceho vývoja týchto vzťahov. My máme pocit, že teraz je tá správna chvíľa, aby obidve vlády zohľadnili tú iniciatívu, aj macedónska vláda, musí zohľadniť politickú situáciu v Grécku a musia aspoň opäť začať hovoriť spoločne o tejto otázke. Nechcem naozaj zachádzať do podrobností. Politický odkaz mm, z Macedónska je veľmi často negatívny vo vzťahu s ostatnými susedmi, ale my ako parlament musíme eh, jasne hovoriť, že okolo Macedónska nie sú nepriatelia, že nám záleží na eh, ich vývoji a možno, že eh, toto psychologicky niečo zmení. Ďakujem pekne. Pán Kasulides teraz. Ďakujem pekne. Pani predsednička, zablahoželám pánovi Hawitovi a taktiež chcem povedať, že správne opisuje úlohu tohto parlamentu. In the desire of everybody that, uh... Samozrejme, všetci si želajú, aby Macedónsko začalo hovoriť, rokovať o prístupení z EÚ, a to bezodkladne, keďže všetky prekážky sú odstránené, sú tu dobré okolnosti, ktoré to umožňujú. Ja súhlasím s tým, čo spravodajca opisuje e, teda e, ten spor ohľadne názvu. Je to v článku 7. Ale ja by som ho chcel poprosiť, aby predsa len prehodnotil e, znenie článku 9 alebo odseku 9 My si myslíme, že čím viac bude e, odstránených predbežných otázok, tým ťažšie bude vyriešiť spor ohľadne názvu. Takže my si myslíme, že e, do konca monitorovania by sa malo začať s vyjednávaním pretože e, takto sa iba vytvárajú nové predbežné podmienky a to nejako neprispieva k riešeniu tohto e, sporu. A potom e, ústavné zmeny, ktoré by umožnili využitie arbitráže, neviem, či je to realistické. Prečo by nebola možná arbitráž v prípade e, rozdielneho názoru na eurozónu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Ďakujem pekne, pani Kopa. Ďakujem pekne, pani predsednička. A ja blahoželám e, Richardovi Howitovi za vyvážený dokument. On sa naozaj snažil v krátkej dobe vypracovať túto správu. Taktiež tá nová forma je zaujímavá, je to pozitívne, je to dynamickejšie, jasne sa opisujú e, okolnosti v krajine. Tri stručné pripomienky. Jedna vec mi chýba v e, dokumente, už sme to e, spomenuli minule. E, kopie vyvoláva isté negatívne nálady v danej eh, regio- danom regióne. Súvisí to s tými nenávistnými eh, náladami. Eh, čiže spiatočníctvo to je akási hlavná črta tejto vlády a nejako to neprispieva k zlepšeniu situácie. A e, status quo Richard, to nie je riešenie pre celú oblasť, ale inak súhlasím. O tom rozhodla rada. Myslím aj na Srbsko, na Čiernu horu. A táto rada pred pár dňami rozhodla, že bude zachovaný status quo. E, žiadne rokovania sa nezačnú. A Ehm, taktiež máte pravdu, že často spravodajcovia nielen pri Macedónsku, ale aj pre iných potenciálnych kandidátskych krajinách sa e, snažia zohrávať úlohu sprostredkovateľa. To nie je správne, nepomáha to. Skôr e, to dosahuje opak. Takže ďakujem, som si istá, že ešte budeme mať príležitosť podrobnejšie o tom hovoriť. Ďakujem pekne, pani Nikolaj. Ďakujem pekne, pani predsednička. A ja blahoželám pánovi Havitovi k tejto správe. Ja poviem niečo iba k tvojom bodom. E, Sloboda tlače, o tom sa musí e, jasne hovoriť správe, pretože v súčasnosti sú <laughs> problémy v Macedónsku. A ešte ďalšia vec, je to záležitosť, ktorá sa týka Macedónska aj nás, rozhodnutie Medzinárodného súdneho e, dvora treba zdôrazniť, e, že toto je naozaj veľmi e, rozhodné aj e, pre Grécko pri tom spore o názve treba samozrejme pripísať tomuto súdnemu rozhodnutiu tú správnu váhu. A hlavne pokiaľ ide o menšiny v Macedónsku, je viditeľný pokrok za obchádzanie s touto otázkou menšin, ale ešte ostáva toho veľa na to, aby sa úplne rešpektovali práva menšin. Ďakujem pekne pani Cornelisen. Ďakujem pekne pani predsednička. A ja chcem zablahoželať pánovi Havitovi. Ide o vynikajúcu správu. Mňa tešilo hlavne bod 10, kde sa hovorí o arbitráži. Bolo to tak už aj v predchádzajúcej správe. Veľmi na tom záležalo pánovi Kukanovi, aj mne. E, spor ohľadne názvu, to nie je jediný biliterálny problém, ktorý e, bráni e, možné pristúpenie alebo rokovanie o pristúpenie a my by sme mali mať nejaký nejaké riešenie. E, nemalo by to naozaj brániť e, v tých prístupových rokovaniach. Nie je to na mieste. A taktiež ma teší, že venujete veľkú pozornosť diskriminácii na základe e, pohlavia sexuálnej orientácie, ale mne tam chýba ten antidiskriminačný zákon, kde chýba e, časť, ktorá by pojednávala o sexuálnej orientácii. Ja dúfam, že to bude čoskoro vyriešené. A e, potom Albánsko. Nedávne problémy v Kosove, zdá sa, sa e, rozšírili aj na Macedónsko a e, namiesto pokoja niektorí politickí e, lídry e, iba podporujú tie nepriateľské nálady medzi jednotlivými etnickými skupinami. Možno, že tomu by sa mohla venovať táto správa. My predložíme isté pozmenujúce návrhy v tomto duchu, ale ako som už povedala, inak sa nám celkovo táto správa páči. Blahoželám. Ďakujem pekne, teraz pán Tenok. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja blahoželám Richardovi. On už sa stretol s tieňovými spravodajcami, aj za to som mu vďačný. Mne sa páči hlavne odsek 45, kde sa eh, <laughs> hovorí, že blahoželáme Macedónsku za to, že vyhrali eh, ten eh, pohár v basketbalových majstrovstvách. No a potom tá blokáda, čo sa týka prístupových rokovaní, to je rozhodnutie rady, ale je tu to nedávne rozhodnutie Medzinárodného súdneho dvora e, vo vzťahu s členstvom v NATE v prípade Macedánska. Myslím, že teraz sú jasné povinnosti, ktoré z toho vyplývajú pre Grécko a dúfam, že Atény teraz e, sa pokúsia nájsť e, čo najskôr riešenie nebudú brániť Macedónsku aspoň začať e, s, rokovacia, s, s prístupovými e, rokovaniami. Takže toto právo nemôže byť Macedónsku upierané Gréckom. A e, už to naozaj vôbec nie je opodstatnené zablokovanie. Je to prosperujúca, aj keď trošku ešte nestabilná spoločnosť. My samozrejme podporujeme e, viac kultúrnu, ale stabilnú spoloč- spoločnosť. 6-7 rokov e, majú byť e, kandidátskou krajinou bez toho, aby mali vidinu, že sa posunú niekde ďalej. To myslím, že nie je veľmi prospešné. Skôr to destabilizuje krajinu, spoločnosť a hospodárstvo a naozaj sa musíme pozorne pozrieť na ich snahy aby mali na budúcom samite e, lepšie vyhliadky, aby dostali zelenú, ale skupina ECR je priateľ Macedónska a bude to tak aj naďalej. Ďakujem pekne, pán Kirilov, na minútu. Ďakujem pekne. Blahoželám kolegovi Hawitovi. Času je málo, takže sa zameriam na odsek 22 My e, sme za začatie rokovaní, pretože je to aj v záujme stability celej e, oblasti. E, predsa len chcem povedať, že pokiaľ ide o historické rozdiely, ktoré súvisia s tým pretrvávajúcim budovaním identity, ja myslím, že by sme mali venovať pozornosť aj výkladu historických faktov, Takže ten odsek 22 mali, by sme sa možno že pozrieť na tie učebnice dejepisu. Ja som tam videl dosť desivé príklady. Čiže nepriateľské nálady voči susedom, nie iba na základe etnickej príslušnosti, ale mohol by sa z toho stať istý politický systém. Na to musíme zareagovať. Spoločné výbory, ktoré by sa pozreli na tieto učebnice, možno, že spoločné pracovné skupiny. To je podľa mňa potrebné. Sú vysokí predstavitelia Macedónska, ktorí hovoria, že keď budeme v EÚ, tak to opravíme a preto si myslím, že by bolo dobre začať e, vyjednávať. Je to zdlhavý e, proces, ale budeme mať potom dobrý základ pre e, dobré susedské vzťahy. Ďakujem pekne, pekne a ešte pán Peterle. Ďakujem pekne, pani predsednička. Patrím k tým, ktorí nevedia veľmi oceniť túto e, zložitú, frustrujúcu situáciu. Vidíme, že sa tu používa viacero názvov pre túto kandidátskú krajinu a to bráni pokroku. My sme počuli, že niekedy sa dokonca ten názov krajiny ani nepoužíva e, vo vysokých politických kruhoch. Takže niekedy tie naše diskusie sa podobajú e, rozhovorom o tom, čo bolo skôr, či vajce alebo sliepka. Ja si myslím, že teraz musíme nájsť nejaký, nejaké konštruktívne východisko z tejto situácie, ale na to potrebujeme najskôr vzájomný rešpekt, čo znamená v prvom rade rešpektovanie e, identity. Toto je skutočný precedens, pretože sa spochybne identita krajiny. To platí aj pre e, názov e, ich jazyka. Ja som na to prvýkrát poukázal, keď e, sa nevyužívalo pridavné meno pre jazyk Macedónčina, ja to naďalej predsa len používam. Tá situácia sa dokonca horší. A neviem, ako by som sa ja cítil, keby mi niekto povedal, že už nemôžem byť slovinec, alebo že by som sa mal nejak poobzerať po novom názve. E, v tomto parlamente sa už viackrát povedalo, že dejiny treba rešpektovať a že e, im musí byť priznané to správne miesto Ja si želám, aby sa susedia medzi sebou rozprávali, aby sa dohodli a že by sme mali napredovať v duchu vzájomného rešpektu. Ďakujem pekne, pán Peterle. Ja ešte pripomeniem lehotu na predkladanie 10. január, 12. hodina. A chcem sa poďakovať ešte raz pánovi Howitovi. My teraz prejdeme k hlasovaniu. Pán Sariuš Volský ešte sa nedostavil, tak ak súhlasíte, začneme so správou Watson. Ide o e, návrh správy s návrhom odporúčania Európskeho parlamentu Rade k jednotnej politike voči autoritárskym režimom, proti ktorým EÚ uplatňuje reštriktívne opatrenia, keď ich vedúci predstavitelia sledujú svoje osobné a obchodné záujmy v rámci EÚ. Pýtam sa, či všetci majú hlasovací zoznam. Ak áno, tak ideme do toho. Qui est pour? si návrh číslo 36. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Takže si to overíme elektronicky, lebo ten výsledok nie je, je zrejmy. Pozmeňujúci návrh číslo 36. Voilà, terminé. Uzatvárame. Si. Kompromis 4. Zamietnuté. Kompromis 4. To je za. To je proti. Kto sa zdržal? Schválené. 39. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Socialisti nehlasujú. Možno by bolo dobre, keby naozaj, okrem toho, že sú tu účastní, tak aj hlasovali. Schválené. Tak teraz neviem, čo idú robiť. Znova začnem. Pozmeňujúci návrh číslo 39. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Kompromis 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Kompromis 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh číslo 50, to je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 51, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 52, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme si to elektronicky. 52. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Pán Sarius Volsky. Zamietnuté. 53, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 54, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromis 7, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 59 je stiahnutá, takže prejdeme k 63 a odovzdám slovo pánovi Vocnovi. Um, Ďakujem, pani predsednička. Chcel by som navrhnúť ústny pozmeňovací návrh k ústnemu pozmeňovacieho návrhu, o ktorom bola diskusia a Znelo by to takto. Realizovať existujúci režim sankcií konzistentným spôsobom v snahe vyhnúť sa uplatňovaniu dvojitých štandardov. Dúfam, že toto kolegovia dokážu podporiť. Takže kto je za tento ústny pozmeňujúci návrh, kto je proti, kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 61, eh, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Overíme si to? Dobre, tak 61 si overíme elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektrické hlasovanie. Schválené. Teraz prejdeme k 62, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Kompromis 8, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. 70, kto je za, <clears throat> kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Teraz ideme ku kompromisu 9, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. kto je proti, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 74, 75, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 76, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Toto si musíme overiť. Otváram elektronické hlasovanie. 76 uzatváram elektronické hlasovanie. Je to schválené. 77. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 78. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, nie je to isté, takže si to overíme elektronicky. 78. Otváram elektronické hlasovanie, uzatváram elektronické hlasovanie. Schválené. 81. Kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Tiež to není isté, takže 81. si overíme elektronicky. Otváram, uzatváram hlasovanie. Je to schválené. Kompromis 10, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. 87, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Overíme si to elektronické 87. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Je to schválené. 88. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 89. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 90. Kto je za? Kto je proti? <clears throat> Kto sa zdržal? Navrhujeme, aby sme si to overili elektronicky. Čiže 90 si overíme. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené. 93, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Vyzerá, že je to zamietnuté, ale verme si to elektronicky, takže 93. Otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie. Je to schválené. 94. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 95. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 96. Kto je za? zdržal sa zamietnuté. 97, kto je za, kto je proti, zdržal sa schválené. 99, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Stovka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Overíme si to elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie.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 113, 114, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 115, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. 117, kto je za, kto je proti. Socialistov je nejaký problém pretože to bolo dosť kontradiktorná. Takže ešte raz 117, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamiet... Pardon, schválené hovorí predsedníčka, kompromisný návrh číslo 13. sedemnáctka bola schválená. No dobre, tak si to overíme ešte elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Áno, s veľkou väčšinou schválené. Kompromisný návrh číslo 13. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Schválené. 122. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Kompromisný návrh číslo 14. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Teraz prejdeme k 126. Kto je za?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 132, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. 133. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 134. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Myslím, že to je zamietnuté. Ale overíme si to. Takže otváram elektronické hlasovanie k 134. Uzatváram elektronické hlasovanie. Je to zamietnuté. 136, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Kompromisný návrh číslo 16, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Takže prejdeme k 5.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 že tento musíme overiť. Čiže otváram elektronické hlasovanie k 13. Uzatváram elektronické hlasovanie. Je to schválené. 14. Kto je za? Kto je proti? Socialistická parta je naozaj unavená, pretože už skoro vôbec nehlasuje Áno, ale vy už nehlasujete. Takže 14. To je za, kto je proti, kto sa zdržal. Schválené. Kompromisný návrh číslo 1, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Schválené. 19. 20. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Schválené. 21, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Myslím, že si to musíme overiť. 21. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Je to schválené. 22, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené.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 Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Je to schválené kompromisný návrh číslo 3. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Čiže prejdeme teraz k 34. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. 35. Kto je za, kto je proti. Myslím, že je to schválené. Overíme si to.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 Elektronicky si nové číslo 3. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. Štvorka. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. A teraz budeme mať konečné hlasovanie. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Z veľké väčšiny schválené. Gratulujem pánovi spravodajcovi aj pánovi Watsonovi. Euh, nous allons passer maintenant au vote du rapport de M. Sarius Volsky. La... Prejdeme k správe pána Sariusa Volského ohľadom zahraničnej politiky EU voči skupine BRICS a ďalším rozvojujúcim sa mocnostiam ciele a stratégie. Kompromisný návrh číslo 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Kompromisný návrh číslo 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Teraz <clears throat> prejdeme k 69. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Kompromisný návrh číslo 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? schválené. 80. -ka. Euh, kto je proti, kto sa zdržiava? Už mi to zamietnuté. Osemdesiat e, Zamietnuté to bolo, takže 81, 82, kto je za? Proti, kto sa zdržiava, schválené. Kompromis 4 za, proti. To sa zdržíva schválené. Ideme k návrhu 94, kto je za, proti. To sa zdržiava. Podľa mňa je to zamietnuté, ale môžeme si to overiť. 94, prosím, hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Je to jedným hlasom zamietnuté. 95 za. Proti. To zdržiava. Zamietnuté. Prijaté, pardon. 96 za. Dobre, overíme si 95. -ku. Hlasujte, prosím. Všetci už hlasovali. Končím hlasovanie. Schválené. 96 za proti, tu sa zdržíva schválené. 97 za, proti, kto sa zdržíva schválené. 98 za, proti, kto sa zdržíva schválené. 99 za, proti, kto sa zdržíva schválené. 100 za, proti, kto sa zdržíva schválené. 101 za, proti, kto sa zdržíva schválené. 102 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 103 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Kompromis 5 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Ideme ďalej. 113 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 114 za, proti, sa zdržiava zamietnuté. Kompromis 6 za, proti, čo sa zdržiava schválené. 116 za, proti, kto sa zdržiava schválené. 117 za, proti, kto sa zdržiava schválené. Kompromis 7 za, proti, kto sa zdržiava schválené. Takže ideme k 126 za, proti, zdržiavam schválené. Kompromis 8 za, proti, to sa zdržiava schválené. Ideme k 136 za, proti, kto sa zdržiava schválené. Kompromis 9 za, proti, kto sa zdržiava schválené. 145 teraz za, proti, kto sa zdržiava schválené. Kompromis 10 za. Proti, kto sa zdržiava, schválené. 153 teraz za, proti, to sa zdržiava zamietnuté. Áno, môžeme si to overiť. Hlasujte, prosím. Hlasovanie končím. Je to zamietnuté. Ja čas mám. Môžeme vždy elektronicky hlasovať. 154 za. Proti. To sa zdržiava. Zamietnuté. 155 za. Proti. To sa zdržiava zamietnuté, 156 za, proti, kto sa zdržiava, schválené, 157 za, proti, kto sa zdržiava, schválené, kompromis 11 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Ideme na 164, kto je za, proti, kto sa zdržiava. Myslím, že je to schválené, návrh 4 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, kto sa zdržieva schválené. Druhá za, proti, kto sa zdržieva zamietnuté. Návrh 5 za, proti, kto sa zdržieva zamietnuté. Komprom- pardon, e, návrh 6 za, proti, podľa mňa je to schválené, ale môžeme si to overiť elektronicky. Hlasovanie končím. Zamietnuté. Navrh 7 za. Proti. To sa zdržiava. No moment. Pri EPP je problém. Za. Návrh 7. Proti. To sa zdržiava. Overíme si to elektronicky. Návrh 7, prosím, hlasujte. Hlasovanie teraz končím. Zamietnuté. 8 za, proti. Kto sa zdržíva zamietnuté? Návrh 9 za, proti. Kto sa zdržiava schválené? 10 za, proti. Kto sa zdržiava schválené? Kompromis 12 za, proti. Kto sa zdržiava schválené. 18 za, proti, kto sa zdržiava schválené. 13 za, proti, kto sa zdržiava schválené. Zdá sa, že sme zabudli na číslo 11. Takže sa vrátime. Späť za 11. Proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. Návrh 23 za. Proti. Kto sa zdržiava? Tuším, je to schválené. 24, 25 za. Proti. Schválené. Kto sa zdržiava? Schválené. 26 za. Proti. Kto sa zdržiava? Schválené. Kompromis 14 za. Proti. Kto sa zdržiava? Schválené. Ideme na číslo 36 za, proti, to sa zdržiava schválené, 37 za, proti, to sa zdržiava schválené. Teraz v dvoch častiach, 38, prvá časť za, proti, to sa zdržiava zamietnuté, druhá časť za, proti, Myslím, že je to schválené. 39 za. Proti. Tu sa zdržiava. Overíme si 39. Hlasujte, prosím. Hlasovanie končím. Schválené. 40 za. Proti. To sa zdržiava. Schválené. 41, 42 v dvoch častiach. Prvá časť za proti, to sa zdržiava schválené. Druhá časť za, proti, to sa zdržiava hlasovania zamietnuté. Ale môžeme si overiť druhú časť. 41, 42, druhá časť. Hlasujte, prosím. Hlasovanie končím. Áno, je to zamietnuté. Kompromis nie 43 najskôr za proti, kto sa zdržiava, schválené. Kompromis 15 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Ideme ďalej. Číslo 50 za, proti, kto sa zdržiava, prijaté. 51 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Ideme ďalej. Návrh 1 za, proti, kto sa zdržíva hlasovania schválené, kompromis 2 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania schválené, trojka odpadá. Teraz stanovisko rozvojového výboru. 1 za, proti. Nie, unblock sa hlasovať žiaľ nedá. Zamietnuté, dvojka za, proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté, trojka za, proti, kto sa zdržiava hlasovania schválené, 4 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania schválené, 5 za, proti, to si overíme. Hlasujte o peťke, prosím. Hlasovanie končím. Len tak, tak. Ale zamietnuté. 6 za. Proti. Kto sa zdržiava? Schválené. 7 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 8 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Ideme na devinu. Za. Proti kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 10 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. 11 za. Proti. Myslím, že je to zamietnuté. Áno, je to zamietnuté. 12 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 13 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 14 za proti, kto hlasovania zamietnuté, 5 za, 15 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania schválené, 16 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania schválené, 17 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté, úvodné ustanovenie A za, proti, kto sa zdržíva hlasovania zamietnuté? B. Dve časti. Prvá časť za. Proti. Kto sa zdržíva hlasovania schválené? Druhá časť za. Proti. Kto sa zdržíva hlasovania zamietnuté? Ideme ku konečnému hlasovaniu. Hlasujte prosím elektronicky. Všetci už odhlasovali. Chyba jedna osoba. Dobre, teraz hlasovanie končím. Veľkou väčšinou schválené. Blahoželám pán Sariuš Volsky. Ja ďakujem všetkým, ktorí pracovali na tejto správe, hovorí spravodajca. Takže e, do obedie e, sme skončili. Pán Landsbergis, vy ste hlasovali za, či chcete sa vyjadriť? Thank you, madam chairperson. Let me uh, say a short explanatory Dovolte ešte krátke vysvetlenie, pani predsedníčka, toho, čo ma v tomto dokumente naplňalo, alebo naplňa obavami. Problém je v tom, ak je BRIC prezentovaný ako subjekt, ako jednoducho niečo, čo je už ako keby hotové a bolo by asi dobre urobiť e, malú korekciu a my tu hovoríme o BRICS ako o e, jednom subjekte, čo zrejme nie je korektné a ani pozitívne, tak ako to bolo prezentované. Ja uvediem príklad. Ja som sa snažil zmeniť pozmeňovací návrh 13 a upriamiť vašu pozornosť na tú časť, ktorej chválime takýto subjekt ako pokrokový posun globálnej hospodárskej veľmoci a posun k multipolárnemu systému. Podľa môjho názoru a presvedčenia ide o iný posun, pretože e, tu sa dostávame do novej bipolarity. Euroatlantická časť alebo e, entita versus e, tá časť, ktorá je vedená Ruskom alebo Čínou. Jednoducho, nemali by sme takto chváliť tento nový systém, pretože e, v tomto prípade bude EÚ čoraz viac marginalizovaná. Ďakujem pekne, takže týmto sme vyčerpali do obedný program. E, Stretneme sa opäť po obede o tretej. Ďakujem.